colleghi, è con vero piacere che do il benvenuto. Kolegyne a kolegovia, chcem privítať vysokú predstaviteľku pani Ashton v tom, na tomto mimoriadnom zasadnutí výboru pre zahraničné veci. Dnes nahrádzam pána Broka, predsedám na miesto neho. Pán Brok sa ospravedlňuje, musel sa kvôli nepredvídanej udalosti v ústavnom súde v Kázruhe vrátiť e, do Nemecka. Takže najskôr v mene všetkých chcem poblahoželať pani Aštonovej k práci a e, budúce mesiace budú e, veľmi dôležité pre všetky tie rokovania, ktoré sú teraz otvorené budú kľúčové a pani Aštonová povedala, že bude osobne sledovať celé tieto rokovania, aby sa uistila o tom, že budú rešpektované všetky podmienky príslušnými zúčastnenými stránkami. Ale Irán nie je jedinou témou, ktorú tu musíme teraz riešiť. Úspech rokovaní medzi Palestínou a Izraelov je tiež kľúčovým ak chceme dosiahnuť e, bezpečnosť na Blízkom e, východe, takisto treba nájsť riešenie politické pre Sýriu, ak sa chceme vyhnúť politickej aj humanitárnej katastrofe a rozpadu e, politickému aj náboženskému Sýrie. A na záver možno dva také malé komentáre. Nám sa veľmi páčilo vaše rozhodnutie ísť na Ukrajinu a radi by sme vedeli, aké sú e, podľa vášho názoru, aký je vývoj v tejto krajine, je možné nejaké sprostredkovanie, je možné nejaké politické e, riešenie a je možné nájsť nejaké riešenie spolu s Janukovičom a Hm, ja si myslím, že v tejto krajine vlastne hm, tá, uvedomujeme si všetci, aká je tam vážna situácia, ale mám e, pocit, že je potrebné prijať konkrétne opatrenia na to, aby sme sa vyhli katastrofe, ktorá sa k nám približuje. Takže dávam e, teraz vám slovo na začiatok a potom budeme mať komentáre. Um, Teší ma, že môžem vystúpiť tu pred vašim výborom. Viem, že pred pár dní pred e, prázdninami vám môžem ešte aj zaželať e, príjemné Vianoce a príjemnú prestávku. Na úvod snáď e, taký debriefing z Rady pre zahraničné záležitosti. Samozrejme, že neobsiahnem všetky témy Chcem dať totiž radšej maximálny priestor vašim otázkam. Určite však sa budem venovať podstatným veciam. Začali sme takou, v takej obmedzenej zostave, kde som chcela informovať e, všetkých. E, určite ste videli, že sa nám podarilo medzi 20. a 24. novembrom dovršiť spoločný plán akcií ktorý určite predstavuje prvý krok k dlhodobému riešeniu, ktorý zabezpečí e, exkluzívnosť e, mier a mierový charakter, e, teda výlučne mierový charakter iránskeho jadrového programu reštriktívne opatrenia E3 a E3 plus 1 v tejto súvislosti. Ženevská dohoda bola výrazným diplomatickým prielamom Teraz musíme pokročiť v implementácii. Stretla som sa včera s, s vyslancom Haračím, ktorý je kľúčovým partnerom v rozhovoroch. E, technické e, rozhovory, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň a začali, začnú e, tento štvrtok. A tu sme tiež diskutovali takisto s premiérom Sarifom, ako po implementácii môžeme sa posunúť v rokovaniach ku komplexnému riešeniu. Určite si budete vážiť e, citlivosť tohto diplomatického procesu. Ja osobne e, túto prácu dokážem e, urobiť, ak sa dá urobiť. To som sa zaviazala Tiež ide o zahraničné politické aspekty balíčka rozšírenia. Poslala som list ministrom zahraničných vecí, kde sú načotnuté v piliere dialógu so Srbskom a Kosovom. Tento výnimočný proces ide o uznanie toho, že minulý piatok bolo už 20. 20. stretnutie. Niektoré toto stretnutie viac, trvali viac než 14 hodín Mnohé presahovali e, rámec niekoľkých hodín. niekedy e, vlastne e, predstiahli vo výsledku moje očakávania, napríklad pokiaľ ide o miestne voľby v Kosove. Tu chcem poďakovať Robertovi Galtierimu za jeho e, výbornú prácu pri pozorovateľskej misii, za osobitných okolností. Za tomu ďakujem. E, ďalej je tu prijatie e, negociačného balíčku pre e, Srbsko a spustenie rokovaní v januári 2014. Na zajtrajšej rade očakávam potvrdenie tohto rozhodnutia. Otvorenie týchto rokovaní nie je len dôležitým posolstvom pre Srbsko, je to dôležité pre celý región. Tiež dúfam, že stabilizačná e, dohoda so e, Kosovom sa uzavrie v budúcom e, roku. Kosovo a Srbsko sú modelom, ktorý by mohol inšpirovať zvyšok západného Balkánu, ako sa majú riešiť problémy. Nepochybne je tu význam EÚ pri napomáhaní, inšpirovaní premiérov eh, a prezidentov a ich týmy, aby dospievali k takýmto dohodám. Rada sa v prípade Balkánsk, eh, Albánska rozhodla vyslať pozitívny signál vzhľadom na pokroky dosiahnuté smerom k rozhodnutiu eh, poskytnutia kandidátskeho štatútu v júni 2014 na základe správy komisie. To je tiež signál, ktorý presahuje samotné Albánsko a prispieva k regionálnej stabilite nie je prekvapením, že sme strávili veľký čas e, konzultáciami o východnom partnerstve, menovite o samite vo Vilniuse, konkrétne výsledky, pokiaľ ide o iniciáciu asociačnej dohody s Gruzinskom a Moldavskom s výhľadom na podpis v budúcom roku. Obe krajiny potrebujú našu podporu po Vilniuse. Určite vývoj na Ukrajine bol v centre našej pozornosti Minulý týždeň som bola v Kievi, stretla som sa dvakrát s prezidentom Janukovičom, s predstaviteľmi opozície, občianskej spoločnosti, s troma e, e, predsedami a s, e, nejaký čas som strávila aj na námestí Majdan. Ide o podpísanie asociačnej dohody s, so súčasťou, e, ktorá sa týka zóny voľného obchodu už čo najskôr Nikomu nemusím pripomínať, že veríme, že táto dohoda je najlepšou cestou k riešeniu krátkodobých ekonomických víziev a dláždeniu cesty k ekonomickej budúcnosti Ukrajiny. Určite to vyšle skutočný signál medzinárodným trhom a finančným inštitúciám a to dá dôveru určitý plán takisto pre ekonomické reformy ministri uvítali uh, reformu, pokiaľ ide o ekonomickú integráciu z EÚ a reformu verejného sektoru, uh, želanú tak mnohými Ukrajincami. Stretnutia, uh, na stretnutí s prezidentom Janukovičom ten potvrdil svoju vôľu podpísať túto dohodu do podrobnosti sme diskutovali o všetkých ekonomických výzvach o krajiny. Sme pripravení na pomoc a zapájanie sa do hľadania cesty momentálnym e, politickým patom. Včera som dostala e, list od troch vodcov opozície, ktorí ilustrovali svoje predstavy. Ujasnili sme si, že ja a Európska únia sme ochotní pomáhať e, pri tomto dialógu, ak bude prínosom. E, úradom e, na Ukrajine chcem odkázať, že musia zabezpečovať občanom právo na združovanie sa, zhromažďovanie sa a treba zastaviť všetky prejavy násilia. Musí to byť príslušné vyšetrovania násilia, ktoré sa odohralo a prepustiť sa musia zadržaní demonstranti. Musí tu byť riešenie toho, tejto politickej krízy, s cieľom, aby krajina postupila vpred. E, rozprávali sme sa o e, južnom susedstve, menovite o e, Sýrii. Zamerali sme sa na dva aspekty tamojšej krízy. Poprvé, hum, strašnú humanitárnu situáciu. Pani Georgieva má dnes stretnutia s predstaviteľmi agentúr OSN. Vieme, aký silný apel vyslala OSN, čo je potrebné na podporu ľudí, ktorí e, majú pred sebou najťažšie možné časy. Nielen Sýria, ale aj okolité krajiny. Takisto e, členské krajiny EÚ, kde je čoraz väčšie množstvo e, žiadateľov o pomoc. Ďalším aspektom našej spolupráce je práca na Ženeve 2 hovorila som s pánom Abrahimim e, o možnostiach výhliadok pre Ženevu dvojku a možnosti, že by toto bol začiatok procesu. Určite chceme zvýšiť úlohu občianskej spoločnosti a obavy máme v súvislosti so zastúpením žien v delegáciách, pokiaľ ide o rozhovory Ženeva 2 pán Brahimi súhlasí, že toto bude dôležitá cesta a že musíme hľadať e, cesty na podporu žien, aby boli zastúpené v Ženeve. Nie na okrajoch, ale ako súčasť e, centra diskusí. Musíme najviac, ako je to možné, pokračovať v regionálnej spolupráci, aby sme smerovali k podpore diplomatických snách, aby sme zabezpečili naše vlastné diplomatické kontakty nie len v rámci e, obyvateľstva Sýrie, ale aj mimo a takisto naprieč celým regiónom, kde riešenie určite spočíva s cieľom všetkých spojiť. Tiež sa pozeráme na prístup, e, prínos e, k zničeniu zbraní hromadného ničenia a tu je takisto zabezpečená veľká logistická podpora. Takisto náš prístup eh, OPCV na financovanie programu ničenia zbraní. Takisto by som rada spomenula situáciu v Stredoafrickej eh, republike, ktorá je naozaj alarmujúca. Treba zabezpečiť eh, kroky rozhodné v úzkej spolupráci s Francúzskom. Vítame ich intervenciu. 50 miliónov eur sme nasmerovali pomoci a takisto výraznú humanitárnu pomoc, takisto ďalších 18,5 milióna, e, ktoré budú nasledovať v pondelok. Chceme riešiť krízu a pomôcť ľuďom. E, e, toto bude súčasťou Európskej rady, ale i diskusí s africkými partnermi, aby reakcie boli v prípade takýchto kríz rýchlejšie. Pokiaľ ide o to, čo sa deje v Afrike, Veľmi si všímam situáciu v Južnom Sudáne, situáciu e, v Džube e, ďalej, kde e, úzko spolupracujeme s našimi delegáciami, takisto stretnutie krízovej platformy s cieľom preskúmať, čo možno urobiť. V neposlednej miere, pán predseda, medzi vecami, ktoré sme diskutovali, by som rada spomenula pracovnú skupinu pre e, Myanmar a, Myanmarsko a Barmu, e, teda, kde je dôležitá podpora e, v tom veľmi úspešnom dvojdňovom procese, kde sme spolupracovali s, s prezidentom i s Aung San Suu Kyi. To je naozaj veľká hodnota pre všetkých obyvateľov Mianmarska. Ďakujem.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 E, vysokú zástupkyňu pre zahraničné záležitosti. Vieme, že v poslednom období bola veľmi zaneprázená. Chcel by som jej zablahoželať e, k vynikajúcemu výsledku v rokovaniach o nukleárnom programe Iránu a zároveň by som sa chcel spýtať, ako vyzerá situácia e, v Sýrii z hľadiska konzultácií ohľadne Ženevy 2 a či vidíte nejaký pokrok E, aj vzhľadom na situáciu v susedných krajinách, najmä v Libanone, lebo vyzerá, že celý tento región sa e, stal nestabilným. Samozrejme, všetkých nás zaujíma Ukrajina. A moja otázka e, sa týka toho, že chcem vedieť, ako vyhodnotíte dohody, ktoré včera Ukrajina podpísala s Ruskom, finančné aspekty, aspekty ceny plynu. Aký je váš názor na tieto e, veci a či si myslíte, že to nejakým spôsobom buď ovplyvní podpis dohody z EÚ. Vysoko si ceníme vašu prítomnosť v Kieve. E, vy ste ponúkli svoju sprostredkovaciu e, kapacitu a myslíme si, že aj tá bola zahrnutá do uznesenia, ktorý, ktoré prijal Európsky parlament No a na záver, vážená pani vysoká predstaviteľka, mám dve otázky. Poprvé, ako hodnotíte závery e, Rady pre, pre všeobecné záležitosti, pokiaľ ide o revíziu zahraničnej politiky? Bude to trvať dlhšie, ale ako to vnímate zo strednodobého hľadiska? Myslíte si, že je to nejaká marža ešte pred dokončením e, vášho mandátu, alebo niečo zostane aj na budúce obdobie. No a na záver, pani Aštonová, viem, že máte veľa, veľmi veľkú zodpovednosť, ale prosím vás, nezabúdajte na Latinskú Ameriku. V januári e, bude e, summit v Santiagu. Máme podpísať dohodu s Mexikom a s Chile, až sme veľmi nepokročili, takže prosím vás, myslíte na to. Ďakujem. Ďalšie vystúpenie pani kolegyňa Gomez za socialistov dve minuty. Ďakujem pekne a ja vám chcem zablahoželať k úspechom, pokiaľ ide o Irán. Irán je dôležitým aktérom aj v Sýrii. Pán Gutierrez a pani Georgieva a ich kontakty s UNHCR sú veľmi podstatné. Sýria chce, aby sa všetci aktéri Um, nejakým spôsobom aktivizovali. Um, vojenské riešenie nie je riešením, čiže je tam Katar, Saudská Arábia a tak ďalej. Čiže ako vy ste v kontakte s týmito aktérmi, uh, ako s nimi komunikujete, tak aby na Ženeve 2 naozaj um, sa účastnili všetci aktéry. Tiež ma zaujímalo, čo poviete pánovi Salafrankovi na jeho otázku, aké sú ekonomické implikácie situácie a dohody, ktorý ktorá sa podpísala s Ruskom. A ešte mám otázku, čo my v parlamente môžeme spraviť na podporu vašich aktivít alebo aktivít, ktoré sú potrebné, pokiaľ ide o Ukrajinu, vzhľadom na to rozdelenie názorov. Pokiaľ ide o Afriku, máte pravdu, Stredoafrická republika alarmujúca situácia, Francúzsko tam ostalo osamotené v zásade, potom Južný Sudán, Mali, Guinea-Bissau, Vidíme, že štát zlyháva, situácia je otrasná. Portugalské letisko, ktoré priviezlo ľudí, ktorí tvrdili, že sú Syríci, mali eh, falošné pasy, minister Gini Bissau zakázal vstup a tak ďalej. Čiže ako to vyzerá s našou zahraničnou politikou? Kam smeruje? Príjmajú naši ministri tie správne rozhodnutia? Hovorili ste o tom na rade? Napríklad financovanie našich misií SZBP, hovorili ste o nich? Ide samozrejme o integrovaný prístup, e, vojenské a civilné kapacity, e, demokracia, právny štát a tak ďalej. Ako to vyzerá s našou politikou? Ďakujeme, pani Gomez. A teraz pán Kačín, nech sa páči. Spoštovaná gospa Ešton, mi, dám vám... Ďakujem pekne, za slovo. Ak dovolíte, v mene Alde by som vám aj ja chcel zagratulovať k úspechom, ktoré sa vám podarilo dosiahnuť vo spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike EÚ. Toto je politika, ktorá existuje vďaka vám. Vďaka vám je viditeľná nielen v Európe, ale aj celosvetovo. Ste oveľa dôležitejším aktérom, než sa očakávalo, keď ste do funkcie vstúpili. Takže ešte raz gratulujem nielen vám, ale aj celému vášmu týmu. Pokiaľ ide o Irán, no, tí, ktorí to budú implementovať, dúfam, že sa im podarí to celé uviezť do praxe a teda, že sa potvrdí tá strategická politika EÚ voči tejto krajine. A pokiaľ ide o Západný Balkán, aj tam si zaslúžite pochvalu. Vy, Hasim Tači a pani Tažič, ste najlepšia trojka, ktorá existuje, najprestížnejšia v Európe a na Západnom Balkáne. Čiže by som bol rád, keby ste takých oboch partnerov mali aj na iných miestach, aby sme vytvorili podobné trojky. Trojka pre Ukrajinu napríklad. Trojka, ktorá si uvedomuje výzvy, ktorá je schopná spolupracovať, ktorá má dôveru, takže blahoželám, pokiaľ ide o Kosovo a Srbsko. Toto je naozaj dôležitá historická chvíľa, a to aj preto, lebo aj Čierna hora začala rokovania. Nejde len o prvú krajinu, ktorá otvorila 20 a 23 a 24, tieto dve kapitoly, ale dokonca aj 5, 6 a 26 hneď na úvod. A toto je naozaj e, veľmi dôležité. Verejné obstarávanie, boj proti systematickej korupcii a tak ďalej. Čiže tam sa očakáva harmonizácia s európskou legislatívou a gratulujeme ku Moldavsku a k Gruzínsku. A pokiaľ ide o Ukrajinu, Rusko je dôležitým hráčom. Je to celosvetový aktér, naozaj najvyššieho rangu, čiže je potrebné, aby sme aj my hrali, pokiaľ teda použijem túto metaforu hry, rozhodnejším spôsobom. No a potom ešte tá systémová alebo systematická korupcia, toto je naozaj obrovský problém aj na Ukrajine. Tam tá demokracia nefunguje, takže ako zakročíme proti tomuto? To by ma zaujímalo. Ďakujem pekne. A teraz za zelených, Kromberg a poprosím všetkých, aby sa držali rečníckého času, lebo je vás naozaj veľmi veľa. Takže pani Kromberg, nech sa páči, aby mohla ešte aj pani Baronka odpovedať. Ďakujem pekne za slovo a ja blahoželám k Iránu. Pani Ashton, delegácia pre Irán vo Európskom parlamente sa vrátila práve dnes z výjazdu do krajiny. Tam sme boli v kontakte s poslancami, mimovládkami a aj s miestom zahraničných vecí v Teheráne. No a boli sme v Tehrane práve v čase, kedy sa v médiách uverejnili tie nové e, zoznamy ministerstva financií, samozrejme, že amerického. Uh, Irán to vnímal naozaj veľmi negatívne a bolo tu také napätie medzi parlamentom, až to poslance sme stretli a my som zahraničných vecí. Minister sa vyjadroval v médiách o tom, že nejde o porušenie ženevskej dohody a že sírijské rokovania nadalej pokračujú. Pričom poslanci to videli kritickejšie, vnímali to ako porušenie dohody a obviňovali USA a kritizovali ministerstvo zahraničných vecí, svoje vlastné. Čiže takéto napätie tam vzniklo Čiže nehovorilo sa vôbec v Iráne o tom, či ide o nejaké nové či staré sankcie, alebo ako detailne situácia vyzerá. Tomu sa diskusia nevenovala, takže minister zahraničných vecí sa držal línie, poslanci, to sú takí hardlinery, tí samozrejme boli veľmi kritickí, takže mňa by zaujímalo, ako to vnímate vy, tieto zoznamy, ako to vníma Európska únia tento krok USA. Ďakujem pekne. A dve minúty teraz pán Tenok. Ďakujem pekne, pán predseda. Tu som, pani Ešten, a ja vám chcem zagratulovať. Naozaj ste boli veľmi úspešná. Priština, Belehrad, Ženeva, iránska jadrová kríza a tak ďalej. Čiže naozaj vám blahoželám k Ukrajine. Hovorili ste, že Janukovič vám osobne potvrdil, že chce asociačnú dohodu podpísať. No, mne sa to nezdá, keďže išiel aj do Moskvy, aj do Soči a vidíme, že tam Rusko vyvíja svoje tlaky. Pokiaľ ide o, o politické a strategické dohody s EÚ, takže neviem, ako to do seba zapadá. A k tomu, čo povedala pani Gomez, ako môžeme my stimulovať, ako môžeme my dorovnať tú ruskú ponuku, tak povediac, aby Ukrajina sa priklonila na našu stranu. A potom Majdán, ak sa používa násilie, je to podobné ako v prípade Bieloruska, tie sankcie a tak ďalej. Čiže vy ste povedali, že pokiaľ ide o ruské e, rozhodnutie e, znovu sovietizovať e, bývalé krajiny Sovietskeho zväzu, čiže ako to bude so vzťahom EÚ a Rusko? Čiže čo, keď Rusko podporí použitie násilia na Majdane, čo potom? Pokiaľ ide o Irán, tam je evidentné, že e, tam to bolo veľmi zložité v minulosti, ale čo sa udeje, ak sa o 6 mesiacov zistí, že obsah dohody nedržali? Ako potom tie sankcie znovu uvalíme? Ako sa to dá v praxi urobiť? E, celé tie rozmrazené peniaze, ktoré teraz môžu tiecť do ich e, rozpočtu. Stredoafrická republika, dajú sa nejako naše zložky mobilizovať, zložky z, z BP. Nebolo by to náhodou dobré použiť tieto naše zložky na stabilizáciu situácie v krajine? Ďakujem pekne. Pani Ashton k Syrii. V mnohých častiach krajiny vidíme narast islamského extrémizmu. Al-Qaida tam presadzuje svoje vlastné právo. No a niektorí pozorovatelia, ako aj oficiálcovia, teda žiadajú, aby sme e, s režimom nadviazali e, kontakt. E, napríklad ďalší e, veľvyslanec v Iraku povedal, že by bolo dobré, keby sme znovu s Asadovým režimom spustili diskusie. Bez ohľadu na to, ako sa to zle vníma, nie je to až také zlé ako džihadistické skupiny, ktoré by e, mohli prevládnuť v celej krajine. Takže dá sa ísť touto cestou e, v rámci makiavelovského politického pragmatizmu? Ako to vy vnímate? Nech sa páči. Ďakujem pekne, naozaj veľmi zaujímavé otázky, ak to tak môžem vyhodnotiť. Na úvod pán Sala Franka, e, ďakujem všetkým za slova chvály pokiaľ ide o Srbsko, Kosovo a Irán, očakávania, pokiaľ ide o Ženevu 2. No, ja myslím, že toto je iba začiatok procesu. Naozaj si nemyslím, že sme to mohli celé završiť za ten jeden deň v Ženeve, nejako uzavrieť. Ja teda pevne verím, že sa nám podarí spustiť dialog, taký, ktorý poprvé povedie k prímeriu, čo nám umožní dostať do krajiny humanitárnu pomoc, lebo to je to najdôležitejšie. Zastaviť vojnu a dať ľuďom to najzákladnejšie, potravu, vodu, zdravotnú starostlivosť. Ja verím, že to, čo prislúbil Brahimi, že nám to pomôže dostať za rokovací stôl všetkých, ktorí sú schopní ovplyvniť alebo priamo kontrolovať, čo sa v krajine deje. Teda, že takýto proces v Ženeve naštartujeme. Bude to naozaj veľmi zložité, to je evidentné. Z toho, čo vidíte, čítate, je to evidentné. Je tam naozaj mnoho ľudí, ktorí sa tu nejakým spôsobom aktivizujú, ale musíme to spustiť. Ak to nespustíme, tak to samozrejme nebudeme schopní nikdy uzavrieť. No a potom ešte zraniteľnosť Libanonu, to je ďalšia dôležitá otázka. Je to zložité obdobie nielen z politického hľadiska, ale máme tam 25 e, populácie v tejto krajine, čo sú sírijskí utečenci. Zatiaľ sa im to relatívne OK darí, ale je to veľmi zložité. E, takže musíme naozaj robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili utečencov a aby sme podporili aj politický proces, tak aby e, bola nastolená nová vláda. K Ukrajine. No, Odpoviem snáď na viacero otázok naraz. Ehm, hovoril o tom aj pán Tanok a ďalší. Ja som vám povedala to, čo mi povedal Janukovič, opakovane. Áno, chcem to podpísať. Povedal, celá moja politická kariéra sa týkala približenia Ukrajiny EÚ. E, išlo mi o túto dohodu od samého začiatku, takže to chcem dokončiť. E, či si to naozaj myslí, neviem, ale toto neustále opakuje, toto neustále hovorí. E, jeho problém, tak to opisuje aspoň on, to sú krátkodobé ekonomické problémy, s ktorými sa stretáva jeho krajina a on, a my s tým súhlasíme, že on považuje vzťahy s Ruskom za dôležité, ale e, nie je to buď, alebo e, my e, chceme tiež mať silné vzťahy s Ruskom, oni majú dohodu o obchode s Ruskom a tá by mala naďalej pokračovať a sú tu rôzne dezinformácie a nepochopenia o dopadoch, keď sa podpíše dohoda s nami. Takže musíme to vysvetľovať, čo to bude znamenať, keď tá dohoda bude. Napríklad, keď sa pozriete na očakávaný hospodársky rast e, z dlhodobého hľadiska, tak by to malo naozaj taký štartovací efekt, ktorý by sa potom prelial aj do Ruska. E, nebude to mať vôbec negatívne dopady na Rusko. Samozrejme, že by potrebné niektoré priemyselné odvetvia zreštrukturalizovať, ale dá sa to urobiť s podporou finančných inštitúcií, ktoré už teraz majú záujem o takúto podporu a ktoré už teraz pôsobia na Ukrajine. A sú tu aj ponuky, ktoré Ukrajina má k dispozícii. E, viacero zdrojov je k dispozícii pokiaľ ide o budúcnosť ukrajinskej ekonomiky. To sú krátkodobé otázky, ktoré naozaj existujú, sú to problémy, ktoré existujú, ale dajú sa riešiť a dajú sa riešiť v kontexte nami navrhovanej dohody. A to je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť. Ja som to povedala aj na tlačovke na Ukrajine. Nič z toho, čo som počula, nesmeruje k tomu, že by e, tu bolo niečo naozaj veľmi zásadné e, v tej našej dohode, čo by nejako bránilo riešiť problémy, s ktorými sa Ukrajina stretáva. Onkorene sa ešte vrátim pri ďalších otázkach. Pokiaľ ide o, SV, o SVČ a revíziu, ja som si stanovila samozrejme ciele, e, krátko, stredno, dlhodobé. Ja som chcela najskôr riešiť tie krátkodobé otázky ešte počas môjho funkčného obdobia a pustila som sa do toho. Uh, to sú veci, na ktoré nie je potrebná zmena legislatívy. Skôr ide o osvedčené postupy, o lekcie, ponaučenia z toho, čo sme už e, začali, pretože je to nová služba, ktorú sme relatívne dávno spustili. Snažili sme sa to urobiť čo možno najrychlejšie. Samozrejme, že v diskusii medzi členskými štátmi sa ozývajú rôzne názory a rada musí prijať rozhodnutie na základe konsenzu. Takže ja verím, že toto je oblasť, kde aj parlament bude vykonávať svoju dohľadnú funkciu a že pomôže môjmu následovníkovi, aby mohol riešiť e, problémy, ktoré identifikuje. Možno to nebudú rovnaké ako teraz, postupne e, sa SVČ bude vyvíjať, takže tie problémy sa budú tiež snať meniť. Takže k tej revízii dôjde. Ja dúfam, že to nebude e, nejaký dokument, ktorý skončí v šupliku, e, že naozaj e, bude napomocný a podpora parlamentu je veľmi dôležitá. Vždy bola a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa tam zapájali. No už nezabudneme ani na Latinsku Ameriku, E, plánujem návštevu. Viete, že pán Barroso bol v Kolumbii a v Paname a je to dôležité, je dôležité, aby sme rozvíjali naše vzťahy. Verím, že začiatkom budúceho roku budeme vedieť viac o Mercosure od e, krajín, kde treba sa posunúť vpred, bolo by dobré a e, tak urobiť. Jeden z dôvodov, prečo pán Barroso cestoval, je, že chcel ukázať, do akej miery podporujeme vývoj, ktorý sa odohráva a nádeje, že tak bude ďal, naďalej. Takisto e, inaugurácia Michela Bacheleza v tejto súvislosti bude dobrou príležitosťou. Je dôležité, keď sa zameriavate na určité e, konkrétne ťažiska, i Irán je takým ťažiskom Kosovo, dávať si pozor, aby sme nezabudli e, i na ten široký, široký záber. Ana Gomez, čo povieme na ľuď, ľuďom, ktorí, ktorí prichádzajú e, na diskusie? Už tak e, dôležitý princíp je zatvárať mier so svojimi priateľmi, ale so svojimi nepriateľmi. Je dôležité, aby sa ľudia zišli za stolom a rozhodli je tu množstvo ľudí a skupín ľudí, ktorí možno nie sú v centre tohto procesu. V Ženeve Jedna bola taká určitá centrálna skupina, ktorá bola v kontakte a snažila sa veci vyriešiť. A potom ďalšie skupiny a ďalšie krajiny, ktoré tiež zohrávali svoju úlohu. E, viem, že Laktar Brahimi i ďalší premýšľajú, zvažujú, určite to bude náš prístup podporiť jeho e, v získaní tých správnych ľudí za rokovací stôl pokiaľ ide o Ukrajinu, čo môže urobiť Európsky parlament. Už to, čo ste už robili, byť prezentní na Ukrajine, vysielať posolstva poslancom, vysielať poslanstvo vláde, tak ste robili a snáď verím, že budete v tom pokračovať, pretože je dôležité, aby tu e, bolo e, pravidelné snaženie o zmeny. Pokiaľ ide o Gvineu, Bissau, už tak e, možno pozorovať určité nastolenie právneho štátu. Je to však veľmi zložité. Ako viete, celú tú otázku e, s Portugalcami o, o portugalských e, aerolinkách môžeme diskutovať, ale je to e, proces, ktorý môžeme podporiť a snaha, chceme novú vládu, aby sa ozbrojené zložky stiahli z tohto. Pokiaľ ide E, spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, do tomu sa vyjadrím v ďalšom bloku. Je to presný dizajn na to, aby sme sa, zames, sme sa zamerali na úrovni šéfov štátov, kam budeme ďalej smerovať. Toto by malo byť centrom toho, čo EÚ robí na svetovej aréne. Často musíme z týchto dobrých e, misií a postupov e, sa stiahnuť, musia sa pretaviť do iných typov zastúpení ale táto e, téma sa musí diskutovať na pôde Európskej rady. Dostatočne sa nediskutovala už od roku 2008. E, pokiaľ ide o otázku pána Kačína, e, e, tá trojka Srbska, Srbsko-Kosovo, nož rada pracujem s, miest, s tamojšími premiérmi a verím, že to, čo urobili použijú ako multiplikátor a rozšíria túto zväzť na celom Balkáne, pretože určite boli vierohodní e, v tom, ako riešiť e, praktické zložité otázky bez toho, že by prekročili červenú e, líniu, tak povediac. Pokiaľ ide o úlohu Ruska a celú tú otázku Ukrajiny, Ukrajina musí mať dobré silné vzťahy s Ruskom o tom nepochybujeme. Keď minister Lavrov prišiel na obed na e, Rade o zahraničných záležitostiach, takýto typ posolstiev mám na mysli. Tu treba splniť e, e, výbery, ktoré sa prijali. Čo môžeme urobiť my, aby sme ich podporili v praktických otázkach, ktoré sa musia udiať. Diskusie, ktoré prebiehali v Moskve prioritne, a prezident Janukovič to povedal, o, o stabilizácii cien, cien a plynu, o, pokiaľ ide o redukcie, o objemy a pokiaľ ide o e, nákupy štátnych a, e, e, obligácií, pokiaľ ide o, o zadlženie v tých, v tých, v tých dolároch. No už tak toto sú pokiaľ e, to môžeme pochopiť, nie je niečo, čo by nám zabránilo ísť vpred. Neustále sme pripravení podpísať e, dohodu. Práca sa urobila, treba pokračovať. Dúfam, že Ukrajina bude naďalej pokračovať cestou, ktorú e, pán Jankovič formoval, formuloval ako cestu, ktorou chcú ísť. Vidíme, čo sa teraz udeje v budúcich dňoch. Pani Kromberg, vy ste hovorili o ceste do Iránu. Zaujalo ma počuť vaše dojmy z Teheránu. zoznam tých minulých sankcií, no už tak to nie je nič nové. Zložité je len to položiť si otázku, ako sa objavujú Irančania si uvedomujú, že prebehli určité konverzácie a keď tajomník e, ministerstva zahraničných vecí prišiel, tak sa o tom hovorilo. Technické diskusie sa vo Viedni začali z štvrtok a množstvo práce sa udialo, aby sa pretavila aj politické dohody do technického rámca. Vo Viedni prebiehajú, pretože Medzinárodná atomová organizácia e, sa do toho zapojila a pred niekoľkými dňami ja som v kontakte s generálnym riadoteľom. Pán Tanok, hovorili ste e, o tom, a ja si myslím, že by sme sa nemali dostať do diskusie, kde e, každý prihadzuje EMF stanoviska ukázali, aké sú ich postoje Európska investičná banka, Ukrajina, množstvo príležitostí na investície a roz, rozvoj na Ukrajine s cieľom posunúť e- ekonomiku vpred. Nede tu o pos- e, ponúkanie peňazí, ktoré sa len presunú. Ide o tie konkrétne otázky a obavy, ako posunúť ekonomiku z jedného miesta na druhé, rozvinúť ju to sú všetko oblasti, ktoré môžeme diskutovať. Ako podporíte priemysel? Čo sa udeje s najchudobnejšími? Pretože títo nie sú zachytení sociálnou sieťou, ale rozhodne je tu potenciál pre dve oblasti. Jednou potenciál polnospodárstva a druhou je energetika. Bez ohľadu tiež potom ďalej práca v oblasti technológií a infraštruktúry. To sú skutočné príležitosti pre Ukrajinu na rozvoj svojej ekonomiky na vysokú úroveň. A to podľa mňa je mm, možnosť dať trhom pocit správneho smerovania, čo by pritiahlo investície zo zahraničia, ktoré potrebujú. Tiež ste sa spýtali na sankcie Iránu, už ambícia je, aby sa skôr udiala implementačná dohoda, nie sankcie, aby sme naozaj posunuli sa vpred a z mojich diskusí s Iránom je presne to tá cesta, na ktorej momentálne sme a tam aj smerujem. Implementačný plán a snáď budú pripravení pokračovať v práci, ktorú sme urobili a dovršiť ju. Tiež ste sa spýtali e, na bojové jednotky. Množstvo členských krajín si nemyslí, že by sme sme mali použiť vojenské jednotky e, v tejto dobe v Stredoafrickej republike. Viete, že sa je tu snaha vytvoriť konsenzus medzi členskými krajinami. V takej situácii sa nachádzame. Vy, pán predseda, ste sa pýtali na Sýriu. Špecificky ste sa ma pýtali na e, rozhovor s Asadom Asad a jeho režim sú, keď už nič iné, vinní zo zabíjania a z zlyhania, pokiaľ ide o ochranu obyvateľstva vlastnej krajiny. A je to veľmi jednoduchý pohľad. Ak sa takéto niečo udeje, nemali by ste mať nadalej moc v rukách. A toto je dôležité pre budúcnosť, akokoľvek sa posunú v rokovania v Ženeve, Ženeva dvojka. Musíme ľuďom v Sýrii dať novú možnosť, aby tu bola vláda, ktorá prinesie mier a prosperitu. Takúto ambíciu by sme mali mať, aby sme sa e, dostali v týchto rozhovoroch pom- k pomoci krajine, kde je 75 krajiny v, ru- v ruinách, e, situácie, kde ľudia nemajú potravu, e, lieky. Je to naozaj hrozné a nedeje sa to až tak ďaleko od nás. Čokoľvek sa udeje v budúcnosti, musíme sa postarať o to, aby z tých trosiek tejto krajiny e, vzýšla vláda, pre budú, ktorá ľuďom a ich budúcnosti dá to najlepšie, aby tu neboli tieto jatky. Ďakujem. Mám na zoznáme 12 ďalších rečníkov. Každý má 1,5 minúty. Prvým z nich je pani Gabriel. Ďakujem, pán predseda, vážená pani eh, Aštonová, ďakujeme vám za vašu angažovanosť a úsilie a takisto vám gratulujeme k vašim kvalitám eh, rokova, roko, negociátorky. Ako šéfka eh, pozorovateľskej misie EÚ v Kongu v roku 2011 by som sa rada dotkla otázky pokračovania záväzkov EÚ v misii za mier a za e, bezpečnosť. Ako viete, e, posledný vývoj v tejto republike bol veľmi pozitívny, ale dnes e, je tu ofenzíva proti NLDR. Minulý týždeň som zorganizovala stretnutie s Martinou Kobler, a konferenciu dva roky po voľbách. Čo sa stalo? E, hlas Európskej únie je veľmi silný a počúvajú ho. Dospeli sme k záveru, že tu je teraz naozaj skutočná možnosť pre e, Demokratickú republiku Kongo, aby začala budovať demokraciu. Ale samozrejme, že e, my posielame rozličné posolstva. Na jednej strane e, OSN, Veľká Británia, USA, nordické krajiny posilňujú svoju prítomnosť a snažia sa získavať zo zdrojov. Čo robíme? Dve otázky. Ako môžeme zabezpečiť našu poradnú a expertíznu úlohu v Kinšaze, aby sme zabezpečili zároveň reformu a ako dať pridanú hodnotu nášmu e, úradu v Gome, najmä vzhľadom na e, naše misie v tejto krajine v roku 2014. Každý má 1,5 minúty, pripomína pán predseda. The great Mainly on the Serbia coast. Chcem vám poďakovať v dialogu so Srbskom a Kosovom. Ako pozorovateľ som mal možnosť vidieť, aké veľké potenciály sú v komplexnom prístupe, keď je tu jasná politická stratégia a silné vodcovstvo. Tu zo pár úvah v tejto súvislosti. Viete, že vítame revíziu revíziu júla 2013 Odzrkadľujú sa tu mnohé odporúčania EP. Tiež závery rady. Tu sa spýtal uh, už kolega Salafranka. Tu dva body. Prvá otázka. Rada sa snaží oddeliť krátkodobé odporúčania od dlhodobých. My sa snažíme vidieť, ako možno mať viac kontinuity v procese. nie ako to posúvať k ďalšiemu vysokému predstaviteľovi, ale ako dosiahnuť, spojiť krátkodobo a strednodobé ciele. A druhá otázka, ako môžeme posilniť kapacity v ESVČO e vzhľadom na odporúčania rady. Myslím si, že toto by sa dalo robiť. E, náš postup by viac smeroval viac k ľuďom, ktorí majú e, skúsenosti a chápanie politik a procesov. Toto je naša pozícia. Chceli by sme k tomu vedieť vaše komentáre. Slovo teraz pán Dav. Dobré popoludne. Rada pre, zahranič- pre všeobecné záležitosti veľmi správne vyjadruje obavy, pokiaľ ide o Stredoafrickú republiku. Odsek 7 záverov sa zdá, že naznakuje, že misia e, by mohla byť zvažovaná, a pokiaľ ide o európsku bezpečnostnú politiku. Teraz ide o, tú, o to kritické rozhodnutie rozmiestniť bojové jednotky a o tom rozhoduje Európska rada a ja verím, že spolu s predsedom Barosom budete vedieť pretlačiť takéto rozhodnutie, pretože ak tu nebude rozhodnosť k Stredoafrickej republike, nebude to len zrada miestneho obyvateľstva, ale bude to viesť i k ďalším otázkam, o, o celom účele bojových jednotiek sú len určitou e, diplomatickou piruetou, alebo sú tu na to, aby naozaj zachraňovali e, životy ľudí. Z, z, dostali ste vyjadrenie podporu od hovorcu britských konzervatívcov a takisto od liberálov. A my traja, aby sme mali mať určitý e, stupeň vplyvu na rozhodnutia britskej e, vlády vždy vetovať rozmiestnenie e, bojových jednotiek. Pán Schulz, 1,5 minúty. I ja chcem poďakovať za vašu politickú angažovanosť, dobrú prácu, zlúčiť európsku zahraničnú politiku na jedného menovateľa. Pán Janukovič dostane tú krátkodobú pomoc, ktorú jeho e, krajina v núdzi dostane. Spomenuli ste miliardy z Ruska a zníženie ceny plynu o tretinu. Je táto ruská podpora a pomoc naviazaná podmienky e, e, odrieknúť e, členstvo v EÚ a potom druhá otázka, hovorili ste o, ochote EÚ a nemali by sme celkom jasne povedať, že sme ochotní úlohu sprostredkovateľa za okruhlým stolom obsadiť rešpektovateľnými osobnostiami. Ďakujeme a pán Steele. Ja chcem len potvrdiť eh, blahoželania k Iránu, k eh, Belgradu, Prištine. Nož situácia jasne ukazuje, aké sú pred nami výzvy. Eh, vidím i v ďalši, na ďalších častiach kontinentu angažovanosť. najdlhšia časť je s Bosnou Hercegovinou i Rusko Turecko majú väčšie páky než EÚ v tejto krajine. Je tu nedostatok koherentnej politiky smerom k dôležitej časti Balkánu, kde stabilita regiónu e, e, je na tom závislá. Moja otázka teda znie, či môžeme e, či pre mnohé diplomácie možno nie je problém, že Turecko tu má väčšiu páku, ale pre iné zaznie. Ale otázka konečne už znie, e, mohli by sme, mohli by sme mať nejakú koherentnejšiu politiku vo, voči Bosne a Hercegovine? Slovo má pani De Kaiser. Ďakujem. Už som vám blahoželala písomne k Iránu, pani Ashton, a pokiaľ ide o otázku, dve otázky, pokiaľ ide o Sýriu a Južný Sudan k Sýrii, pokiaľ ide o Ženevu 2, akú úlohu vnímate e, pre EÚ, ktorá by nám mohla zabezpečiť e, určitú viditeľnosť, takú, akú sme vo vašej e, osobe mali v Iráne. Preto je veľmi dôležité byť takto videný vaše kroky pokračujú, ale táto udalosť naozaj viaže pozornosť médií. Pokiaľ ide o juh Sudánu, práve sme hlasovali o tejto téme na e, minulom Štrasburgu, kde som bola spravodajkyňou a tu ide o, o krehkosti a mm, úskaliach demokracie e, v vláde v Džube. Mohla by som mať vašu analýzu k tomu, čo presne sa tam deje, vďaka informáciám, ktoré určite máte zo svojej delegácie, či sa naozaj či ide naozaj o skutočný puč alebo len akýsi, akýsi predstieraný. Vieme, že sme polutovali, že sa e, tu nemohla vykonávať táto funkcia, pretože to bol pre nás privilegovaný partner a preto sa pýtam vás, kde sa nachádzame. Potrebujeme obrovské úsilie EÚ na stabilizáciu. Vydali sme množstvo prostriedkov, snahy boli obrovské, napriek všetkému to nestačí, preto vás chcem požiadať o vašu analýzu v tejto veci. Slovo má pán Weigel. Ďakujem, pán predseda, pani Ešten. Vy ste po Starom povedali niečo, čo prispelo k realistickému vyhodnoteniu situácie na Ukrajine. Za ostatné dni sme si vypočuli vyhlásenia typu vznik nové železné opony v Európe, súdna vojna sa vracia a tak ďalej. Ja si nemyslím, že by takéto hodnotenia nejako pomáhali situáciu riešiť. Je to naozaj seriózne vyhodnotenie toho, kam smeruje Ukrajina. Ozaj nie. Samozrejme, že chceme, aby Ukrajina išla do Európy. Je to európska krajina s európskou tradíciou, ale neplatí, že by Ukrajina bola rozdelená na dve časti, ruskú a európsku. Je rozdelená na dve časti, kde jedna časť hovorí po rusky a druhá časť o ukra- po ukrajinsky a to je celé to rozdelenie. Ja som čítal prieskumy verejnej mienky, kde sa hovorí, že respondenti vnímajú e, vyhliadky Ukrajiny skôr vo východnej Európe, teda ten východoeurópsky koncept skôr vítajú. Takže vy ste sa vyjadrili presne v tomto zmysle. Naozaj ste preukázali veľký zmysel pre realitu po tom, čo ste sa stretli s prezidentom v Kieve. Ďakujem. Teraz pán Mon, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný. Ja som prišiel trošičku neskôr. Pani baronka, mrzí ma to, prepačte. Možno, že som e, niečo nepočul. Možno ste hovorili o obede s pánom Lavrovom. Hm, plne je to zaujímavé. Uh, Stalo sa to po Vilniuse a tuším pred e, EU-ruským summitom, takže tomu keby ste mohli niečo viac povedať. A potom, ako vy hodnotíte väčšinovú iniciatívu EP v tom zmysle, že pokiaľ je o výbor LIBE a prípad Snowden, aktivitu LIBE v tejto súvislosti, teda NSA, aktivity či teda toto hodnotíte pozitívne alebo negatívne. Ďakujem pekne, pán Milan. A teraz pán Pikula, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa vám poďakovať hlavne e, za to, že ste dostali za rokovací stôl Srbsko a Kosovo, až, že ten proces normalizácie naozaj tam žije. Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, mňa mrzí, že ten um, status zostáva rovnaký tá krajina je zablokovaná vzhľadom na takú patovú situáciu v internej politike. Sú tam potrebné reformy, samozrejme, že politickí lídry by mali byť vyzvaní, aby začali serióznejšie pôsobiť v prospech budúcnosti krajiny v Európe. Ja dúfam, že Dovidenia roku 2013 znamená dovidenia nedostatku záujmu medzinárodného spoločenstva o túto jedinú balkánsku krajinu, ktorá nemá jasný vnútorný konsenzus o perspektíve v EÚ. Takže, pani Ešton, ako vy vnímate vyhliadky Bosny a Hercegoviny v budúcom roku? Budú tam voľby, Zatiaľ e, sa e, teda neimplementovali všetky e, verdikty, pokiaľ ide o súdnictvo, takže ako to vy vnímate túto budúcnosť? Teraz pán Panceri, nech sa páči. Ja tiež si myslím, že došlo k niektorým pokrokom a rád by som preto položil dve otázky. Jedna E, bude pokračovaním otázky pána Dafa. Ja chápem, aké sú tam ťažkosti, ale chcel by som vedieť, aké je vaše politické hodnotenie, pokiaľ ide o e, toto zasahovanie Francúzska do africkej reality. Je pravdou, že vojenské záležitosti musia e, sa vykonávať v rámci e, rezolúcií OSN. Samozrejme, že francúzsk politická činnosť vyvoláva isté otázky v Európe, pretože e, tu dochádza k takému koloniálnemu názoru niektoré krajiny, e, ktoré boli kedysi koloniálnymi e, mocnosťami, ako keby si zachovali také komplikované predstavy o týchto krajinách a to môže viesť k neželateľným záverom. A ďalej, západná Sahara. Myslím si, že nastal čas, aby sme boli e, dôraznejší a začali e, túto otázku nastoľovať. Aký je váš názor? Ďakujem. Pani Jukševa, nech sa páči. gospožo Ďakujem pekne, pán predseda a pani Ashton. Veľmi ste ma potešili tým, čo ste povedali a veľmi sa mi páčia aj kroky SVČ. Takže ďakujem pekne. Hlavne za aktivitu na Balkáne, Srbsko a Kosovo. Potrebujeme, aby tento región Európy prosperoval. Preto je, myslím, len na mieste vám zagratulovať. Ja si myslím, že by sme mali vyvíjať väčšie úsilie, pokiaľ ide o Macedónsko, bývalú Juhoslavskú republiku Macedónsko. Ja si myslím, že by mal do rokovaní byť zapojený aj ďalší štát, konkrétne Turecko, hlavne pokiaľ ide o Erdoganové politické vyhlásenia, je to naozaj želateľné teda na adresu Balkánu a balkánskych krajín, ktoré sa často cítia urazené tým, čo Erdogan hovorí, e, teda odvoláva sa na e, otomanskú ríšu a tak ďalej, osmanskú ríšu a tak ďalej. Takže e, toto je veľmi znepokojivé. Ja som nedávno navštívila Gruzínsko a dostala som viackrát otázku, ako to bude s rokovaniami ako to skončí s Ukrajinou, podpíše Ukrajina dohodu, alebo sa začne s rokovaniami od začiatku, ako to bude s kritériami, ktoré boli pôvodne stanovené a tak ďalej. A ešte k Rusku. Vy sama ste povedali, že vzťahy s Ruskom sú veľmi dôležité, takže ako to vnímate? Ďakujem pekne. Teraz pán Jakonsári, nech sa, pani Jakonsári, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som zo severu Fínska, u nás žije Santa Claus. A moja otázka znie, čo mu mám odkázať Santa Clausovi? Čo si vy prajete na Vianoce? Čo by ste chceli dostať? Čo mu odkážem? I changed my question. You, have the floor for answers. <laughs> Pani Eštok, môžete reagovať. Áno, ďakujem pekne. Takže začnem pani Gabriel. Vy ste vyjadrili obavy o tom, že N23 v DRC zanikne a že tá príležitosť, ktorú sme mali, že sme ju premeškali, že sme našu prítomnosť nevyužili. Čiže prechod od štruktúr krízového manažmentu k takému dlhodobejšiemu rozvoju so zameraním na správu a na bezpečnosť. No, jeden z aspektov našich misií na ktorom mi veľmi záleží, je, aby sme, keď tú misiu vytvoríme, tak tam tie misie boli, sa zakladali e, a existovali, kým nedošli zdroje alebo politická vôľa a nebola tam žiadna exit strategy, čiže neuvažovalo sa už čase vzniku misie, misie o ukončení. A teraz je dôležité, aby tie misie e, skrátka boli na určitú dobu vytvorené, a aby sa vyvíjali. Čiže po piatich rokoch chceme konečne prejsť e, z toho krízového manažmentu na stratégiu dlhodobého rozvoja. A komisia tam bude zahrávať dôležitú úlohu, takže naozaj takýto prechod, takáto transformácia musí byť veľmi plynulá. Roberto, ďakujem za vašu aktivitu, pokiaľ ide o Severné Kosovo. Viem, že ste sa vrátili domov s pocitom, že eh, ste dali dobrý kus práce, naozaj eh, ste zohrávali dôležitú úlohu pri eh, vytváraní SV, rovnako to bude aj pri revízii, takže ďakujem pekne. EU naozaj sa snažila zorganizovať sa tak, aby sme mali krátkodobé ciele, ale zároveň tie dlhodobejšie, čiže založenie služby a potom tie dlhodobejšie cieľe. Nepokryli sme všetko, samozrejme. Ja dúfam, že ten proces fungovania SVČ ešte nie je úplne naštartovaná, základy sú položené, ale ešte je pred nami množstvo práce. A vy ste hovorili o vysielaní nejakých národných expertov. No, tam ide hlavne o zdroje. Sú veci, ktoré by som aj ja preferovala, e, pokiaľ ide o využitie jadrových zdrojov SVČ, ale nie je ich dosť, takže to urobiť nemôžem. Zložité ekonomické časy, financovanie, využitie zdrojov náležitým spôsobom, aby sme dosiahli čo najväčšie efekty. A tiež tie situácie, ktoré sme riešili za posledné roky. Líbia, Myanmar, nové delegácie. Na výhľadky do budúcna musíme ešte inteligentnejšie využívať naše peniaze a niektoré veci z revízie nám presne v tom pomôžu. Takže ja viem, že ste nás podporovali doteraz a ja pevne verím, že tomu tak bude aj naďalej. Pán Dav, vy ste hovorili o viacerých veciach a ja by som sa zamerala na tie bojové jednotky, aké uč- aký účel zohrávajú eh, v rámci bezpečnostnej obranej politiky. No, keď sa pozrieme na tie nástroje, ktoré máme, keď sa pozrieme na to, ako fungujú, či sú efektívne a tak ďalej, tá francúzska misia, my sme s Francúzskom samozrejme v úzkom kontakte, toto je misia, ktoré, ktorú spustilo Francúzsko absolútne nie z koloniálnych dôvodov, ale z hľadiska dlhodobých vzťahov, z hľadiska snahy pomôcť tej krajine napredovať. Bilaterálna podpora zo strany pardon, jednotlivých krajín, um, som si istý, že pán Holland e, o tom bude hovoriť zajtra na rade. A je tu jedna zaujímavá a zároveň zložitá otázka, ako proces rozhodovania na úrovni 28 urýchliť, ako ho zjednodušiť. Keď sa dostanú za jeden stôl, respektíve do jednej misie ľudia z 28 krajín, tak je to veľmi komplikované. To plánovanie sa komplikuje, všetko sa komplikuje. No zatiaľ nie sme schopní urobiť to tak rýchlo, ako treba ale je dôležité, aby aj to politické rozhodovanie Skrátka, členské štáty sami musia rozhodnúť o tom, či ľudí eh, do, eh, z tej misie vyšľú alebo nie. Čiže nesmiem zabúdať na to, že takáto sieť musí fungovať, že to nie je len tak, že je potrebné, aby tam bol konsenzus, pokiaľ ide o uplatňovaný prístup a tak ďalej. Čiže Francúzsko sa rozhodlo ísť bilaterálnou cestou, možno aj z tohto dôvodu, ale boli stále v kontakte s EÚ. Ehm, teda pokiaľ ide o podporu ehm, v teréne, napríklad v vode Mali sme eh, vyslali ehm, školiace jednotky a snažíme sa pomáhať, kde môžeme. Takže toto je podľa mňa naozaj dobrý príklad toho, ako môžeme efektívne spolupracovať a všetky možnosti sme zvážili. Pán Šulc sa pýtal, či Ukrajina bude nútená vzdať sa vzťahu z EÚ. Ja si nemyslím, že to stane a pevne verím, že sa to nestane, lebo o čo ide? V našom východnom partnerstve musíme zabezpečiť, aby jednotlivé krajiny príjmali rozhodnutia, ktoré príjmať chcú. Musíme ich v tom podporovať. My sme ponúkli našu sprostredkovateľskú kapacitu. Ja som v kontakte s prezidentom pýtal sa ma na moju vlastnú účasť. Som povedala, že ak to prispieje k dobrej veci, tak veľmi rada. Ale je dôležité uvedomiť si, akú úlohu nám navrhujú. A ja som bola v kontakte s opozíciou. Oni vraveli, že tých spôsobov, ako vystupovať je viacero. Čiže vyjednávač, sprostredkovateľ, ehm, skratka v rôznych častiach sveta sa tá naša úloha líši, čiže my musíme zistiť, čo oni od nás očakávajú, že ktorej úlohy sa ujmeme. Sú tu naozaj mnohí kompetentní na strane EÚ, aj ochotní. V SVČ moja osoba ďalší, my všetci sme pripravení, keď to bude želané zapojiť sa, ale potrebujeme, aby to oni chceli, to je to najdôležitejšie. Pán Stýr sa pýtal na Bosnu a Hercegovinu. Samozrejme, do toho sa investovalo mnoho času, energie a diskusie o ďalšom napredovaní som viedla presne pred pár dňami. Pán Füle naozaj e, sa veľmi snažil, ten proces, ktorý ste spomínali, ten rozsudok e, to bolo veľmi často tematizované zo strany pána Fileho. Skrátka je tu pocit, že boli ponechaní svojmu osudu. Ten región ako taký sa približuje k EÚ, Srbsko, Kosovo, veľký úspech týchto dvoch krajín. Takže vidia, že sa dá naozaj dosiahnuť. Čiže ako pripraviť teraz nejakú stratégiu pre Bosnu a Hercegovinu, tak aby táto krajina mohla napredovať. Lebo sa nám zdá, že tam došlo k nejakému k nejakej, k nejakej blokáde, k slepej uličke. A pokiaľ ide o tú váhu, ehm, naozaj musíme tú našu váhu využívať lepšie, lebo tam aj ďalšie aktéry. Týka sa to takej celostnej stratégie pre Balkán a jeho približovanie sa k EÚ. A e, budú z jednou z našich priorít na budúci rok, lebo ja chcem, aby tam situácia zlepšila, vysoká nezamestnanosť, ďalšie problémy, voľby sa blížia, takže bude to jedna z eh, priorít. Veronik, tebe ďakujem za ten list, veľmi som sa potešila. Myslím, že na Ženeve 2 zohráme dôležitú úlohu a to z dvoch dôvodov. Poprvé, by sme chceli, aby táto konferencia bola, stále sme hovorili už dva roky, opakujeme, musíme mať určitý politický proces. Podporovali sme Ženevu 1, Pierimon sa stretol, ako som spomínala, s Brahimim, Pripravovali sme Ženevu 2 spoločne s nimi. Aj tento týždeň sa v Ženeve stretne tým na podporu aktivity OSN, čiže my sa snažíme zo všetkých síl podpora občianskej spoločnosti, ženy, ich zastúpenie v každej delegácii, OSN, vždy chcelo, aby ženy boli v čase delegácii, Toto je dôležitá vec. No uvidíme. Ako to pôjde ďalej? My sme aj najväčším donorom, najväčším podporovateľom, poskytovateľom humanitárnej pomoci. Takže toto je naša úloha, ktorú zohrávame. Je naozaj veľmi dôležitá. A musíme byť v kontakte so všetkými, tak aby to mohlo byť korunované úspechom. Južný Sudan, no tam je vyhodnotiť situáciu veľmi zložité SPLM, ďalšie skupiny, krízový meeting prebieha. Samozrejme, že nemáme novšie informácie od našej delegácie. Pokiaľ ide o letisko, to je stále zavreté. To sa týka celého vzdušného priestoru. Čiže je tu snaha hlavne prepojiť humanitárnych e, pracovníkov, ktorí sú v veľmi zložitej situácii. No, neviem, ako je to mimo Džuby, či aj tam sa situácia vytkla spod kontroly. Sme v kontakte aj s ministerstvom Etiópie. Oni hovoria s e, zastupcami Južného Sudánu, takže ako náhle budeme mať viac informácií, tak vám ich poskytneme. Veci sa menia, situácia sa mení. Informujú ma pravidelne a tie informácie sa stále líšia, ale naozaj ma to znepokojuje. My sme tam mnoho investovali času, energie, peňazí, máme tam misiu, delegáciu, všetci sú v bezpečí. Ale dôležitá je aj podpora situácie priamo v teréne, aby sa to celé upokojilo. A myslím, že kľúčovú úlohu zohrá prezident. Pán Vajgov, ste hovorili zase o Ukrajine, da rozdiel medzi východom a západom v tejto krajine. Mnohí to vnímajú tak, že sú to akoby dva také samostatné subjekty, východ a západ. Ja to tak nevnímam. Ide o krajinu, ktorá nevyhnutne má silné vzťahy dvomi smermi. Pre mnohé firmy na východe Ukrajiny je hlavným trhom samozrejme Rusko. Logicky, tak to má byť a ostane. A tá západná strana, tá skôr hľadí opačným smerom, smerom k EÚ. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby Oni našu ponuku nevnímali ako niečo, čo oslabí ich dohodu o voľnom obchode s Ruskom, ktorá je veľmi silná, že to neoslabí ich silné hospodárske naviazanie na Rusko. Vôbec nie. Chceme takú stratégiu, ktorá bude pre celú Ukrajinu. To sú veci, ktoré sa dajú sklbiť. Pán Milan sa pýtal, na obed s Lavrovom. Bolo to veľmi zaujímavé, hm, tak by som to nazvala. Toto sú príležitosti, kedy hovoríme jednak o samite, ktorý sa blíži v januári, teda strategické konverzácie o ďalšom rozvoji našich vzťahov a bilaterálna práca a dochádza k pohybom, pokiaľ ide o novú dohodu. Chceme, aby sme napredovali, pokiaľ ide o tú obchodnú a investičnú časť tejto novej dohody. Ja dúfam, že sa nám to podarí. Rusko jasne hovorí, že chce mať so susedmi tiež veľmi silné vzťahy, preto Putin vníma celnú úniu za dôležitý hospodársky projekt – a tiež chcem mať silné vzťahy s východnými partnermi, našimi východnými partnermi. Toto je jedna z ich priorít. No a my sme zase tvrdili, že nejde o navzájom sa vylúčujúce veci, že tieto krajiny môžu mať zároveň dobrý vzťah s Ruskom, že to dokonca dobré, že to je len logické, ale že zároveň chceme, aby videli aj plusy dobrého vzťahu s nami. Ešte ste sa pýtali na to, či je podľa mňa dobrý nápad pozvať pána Snowdena, to je na vás. My naďalej z USA e, sa venujeme otázkam NSA. Ja som bola v Bielom dome, hovorila som s poradcom pre národnú bezpečnosť, opakujeme to neustále. Vivian Redding a ďalší vyvíjajú obrovské úsilie v tejto oblasti. Pán Pikula, Ja som ráda, že ste načetli tie témy, ktoré ste načetli. Čiže približovanie Balkánu Európskej únii, teda že takáto možnosť pre nich existuje, ale že musia, musia riešiť e, zásadné otázky, e, ten rozsudok, ktorý ste spomínali a tak ďalej. Takže Bosna a Hercegovina musí poriešiť e, svoju vnútornú situáciu. Problematická je z ekonomického aj z politického hľadiska. Takže toto je naozaj krajina, kde by som si želala pozitívny vývoj. Pán Panceri, toto Africká republika a zapojenie Francúzska, to je dôležité z historických dôvodov, hovorili ste o západnej Sahare, to riešime z OSN, vždy sme to robili takýmto spôsobom a budeme aj naďalej. A naozaj tie historické napojenia členských štátov zohrávali dôležitú úlohu dlhodobé vzťahy, dohody a tak ďalej. Toto je logické. Čo to ale znamená na úrovni rady? Máme tu štáty, ktoré majú úzke vzťahy a skúsenosti s Latinskou Amerikou, so Severnou Afrikou, s Áziou a tak ďalej. Skúsenosti, kontakty, spoločná história a to nás obohacuje. Vďaka tomu môžeme v SVČ dobre fungovať. Pani Lubčová sa pýtala na viacero veci. A tuším, ste sa pýtali na Turecko, na Balkáne a na Rusko a Ukrajinu. Turecko je dôležitý partner. Pokiaľ ide o mnohú prácu, ktorú robíme eh, v politikách, hlavne susedskej a súčasťou diskusí, keď sme hovorili o Bosne, bolo samozrejme to, že Turecko je dôležité vo svojich vzťahoch so Západným Balkánom. Aktívne sa zapájali s nami do podpory Balkánu pri približovaní sa EÚ. Takisto aktívne v napomáhaní našich kontaktov s Iránom. Myslím si, že to bola súčasť diskusí a rozpráv takých, aké sme mali s ďalšími krajinami pri tejto agende. No a potom ďalšia otázka, čo by som si želala Vianociam, myslím si šťastie pre všetkých ľudí, to je to dôležité. Ďakujem, vážená pani vysoká predstaviteľka. Keďže hovoríme o Vianoci a keď ste povedali, že pán predseda Barazo bude hovoriť Etiópii, mohli by ste ho poprosiť, aby potvrdil prepustenie väzňov, kde napríklad je jedna z väznených žena, ktorá má rakovinu prsníka E, väznení teda v Etiópii, pre ich prepustenie. Ďakujem. Qualche altra richiesta? Thank you very much. Ďakujem pekne. E Ďakujem vám predovšetkým za to, že ste medzi nás prišli.